je ďalšie oznámenie. Česi oznamujú, že pán Vojtech Mlináš nahradí pána Jiřího Havla od 23. júla vo funkcii poslanca. Tento nový poslanec, vítajte medzi nami a budeme sa správať podľa náležitých procedurálnych postupov. A je mi ľúto, prerušuje pán poslanec svoj pán predsedajúci svoj prejav. Hovorí, že bude hovoriť bližšie mikrofonu. Formálne oznamujem, že keď pán Mlináč podpísal vyhlásenie, že nevykonáva úrad, ktorý by bol v nesúlade s vykonávaním mandátu poslanca, tak potom od 23. júla 2012 sa bude tešiť výsadám poslanca. Po druhé, dostal som... Je tam nejaký elektronický ruch Pán Viktor Ušpačič predložil požiadavku, aby sa obhájila jeho parlamentná imunita, pretože vo Vilniuse regionálny súd eh, ho požiadal o jeho vydanie a podľa 6.3 bude táto žiadosť posunutá ďalej. Ďalšia vec. Všetky tieto oficiálne oznámenia budú publikované v oficiálnej zápisnici a budú považované